Presidente. Veo que podemos decir colegas, porque hasta hace un momento... Vidím, že sa to už trošku zaplnilo, pretože predtým tu bol len jeden kolega, ale teraz už môžeme hovoriť v množnom čísle, takže znovu budeme pokračovať v zasadnutí. Program schôdze nám hovorí, že musíme začať diskusiu o správe pána Čibyho o požiadavkách na ekodizajn energeticky významných výrobkov.